Okay, Dobre, kolegovia. Už meškáme, takže teraz eh, sa pozrieme na návrh programu na dnes. Myslím si, že ho môžeme schváliť. Takisto môžeme schváliť eh, zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali vo februári a v marci. A teraz tu mám niekoľko oznámení. Chcela by som vás informovať, že Odporúčania a zhrnutie za rok 2015 sú už pripravené. Sekretariat je naozaj úžasný. Zhrnutie petícií za rok 2015 už je hotový a vy dostanete posledný e, dokument SIR už tento týždeň na zváženie a rozhodnutie. To znamená, že máme toho stále menej eh, v našej zásobe nedoriešených vecí. Každým dňom eh, sa tento zoznam skracuje a dúfam, že eh, čoskoro nebudeme mať už nič nedoriešené. Počuli ste to, pán Valenca? Dávali ste pozor, pán Valenca? Dávali ste pozor, pán Valenca? Počuli ste, že máme stále menej nedoriešených vecí a ku koncu roka už snáď nebudeme mať nič na zozname nedoriešených vecí. To znamená, že sekretariat e, robí naozaj vynikajúcu prácu. No a teraz e, žiadosť, ktorá sa týka zoznamu B a týka sa to položiek na zozname B a ktorá sa týka diskusie e, v usmerneniach PETI, e, ktoré sme už schválili. A zoznam B, a to, čo sa tam dáva, už vychádza z existujúcich dokumentov a odporúčaní a usmerní. Keď žiadate o ďalšie konanie, skontrolujte si najprv v zozname späty, či už to, čo sa uskutočnilo, je dostatočné alebo nie. Niekedy žiadať o viac informácií, keď všetky informácie sú už tam, ale nikto si to jednoducho neoverí. Dobre, prechádzame na bod 5. Nikto sa neprihlásil do bodu rôzne. No a pokiaľ ide o šestku, musím povedať, že som naozaj veľmi šťastná, že sa môžem venovať eh, petícii 1270 z roku 2014 ktorá sa týka manipulácie s licenciami slovenskej televízie. A predkladateľ tu, e, petície tu e, pán Jan Luterán. A veľmi rada vám odozdám slovo na 5 minút maximálne. You are most welcome. Ste tu vítaní, pane, a máte slovo. Máte 5 minút. Ďakujem. OK. Thank you. Ďakujem. Budem hovoriť po slovensky. Dobre, nemáte s tým problém? Dúfam, že nebude problém pani predsedníčka, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu. Najprv vám prečítam originál zaslanej petície, keďže si nie som istý, či ste ho mali k dispozícii. Vychádzam z oznámenia vám poslancom zo dňa 25. novembra 2015 a poznámky komisie okomentujem po prečítaní petície. Originálny text petície. Na Slovensku je hrubo porušované ústavné právo občanov na slobodný prístup k vysielaniu verejnoprávnej televízie a celý rad ďalších s tým súvisiacich zákonov. Občania koncesionári sú zákonom 340 2012 povinní uhrádzať koncesiu na princípe evidencie elektrickej prípojky, čím je porušovaná rovnosť občanov pred zákonom. Štát úhradu služby verejnoprávnej televízie viaže na evidenciu prípojky, avšak dodávku signálu občanom do miesta bydliska, kde majú elektrickú prípojku, nedokáže zabezpečiť. Časť občanov v dosahu terestriálnych vysielačov má signál k dispozícii, tí ho môžu spracovať jednoduchým lacným technickým zariadením, okamžite bez obmedzenia. Mnohé obce, mesta a státisíce rodín sa nachádzajú mimo terestriálneho signálu, čo je dané terénnym profilom Slovenska. Títo občania príjem televízie uskutočňujú cez satelitné vysielanie. Vysielanie satelitnej televízie realizovala štátna firma, ktorá to zabezpečovala bez problémov a v rámci platby televíznej koncesie. Štát toto vysielanie, vysielanie bez riadenej kontroly, bez riadnej kontroly alebo účelovo presunul na sprivatizovanú firmu, ktorá vysielanie zneužíva spolu s firmou v Luxemburgu a v podstate terorizuje občanov. Pokiaľ nezaplatia nezákonný servisný poplatok, manipuláciou zasielaných dát na kartu majiteľa zablokujú príjem signálu. Firma registrovaná v Luxemburgu na nezákonné aktivity porušovania ochrany osobných údajov, manipuláciu dát a netransparentný presun peňazí na účty využíva ďalšie nastrčené firmy v Čechách a na Slovensku. Štát porušuje nielen princíp technologickej neutrality, ale samotnú ochranu práv občana a spotrebiteľa služby zároveň. Svojou nečinnosťou umožňuje súkromnej firme zasielanie výhražných listov v masívnej podobe poštových zásielok, ktoré nie sú doporučené a tieto sú bežne dostupné komukoľvek. Vyskytlo sa množstvo prípadov, kedy sa citlivé údaje dostali k cudzím osobám a tie ich zneužili napríklad defradáciou kariet, registráciou na inú osobu. Satelitný príjem verejnoprávnej televízie je okrem koncesie na Slovensku paradoxne podmienený platením nelegálnych poplatkov navyše v súkromnej spoločnosti registrovanej v Luxemburgu. Tieto poplatky si firma vzhľadom na nečinnosť štátnych úradov arogantne zvyšuje bez akejkoľvek kontroly tvrdením, že je registrovaná v Luxemburgu a kontrolovať ju môžu iba úrady Luxemburgu. Súkromná firma zároveň technickými zmenami dát vysielaných na karty vo vlastníctve občanov účelovo manipuluje, mení parametre zápisov. Ak občan nepozerá programy niekoľko dní, po dovolenke a podobne, má zablokovaný prístup k programom. Vypínaním kariet nutí občanov platiť nezákonné poplatky, navyše ich nutí masívne telefonovať na spoplatnenú telefónnu linku, kde sa im za poplatok, navyše, e, poplatok navyšuje zdržujúcim automatom. Navyše sú občania nútení špekulatívnymi technickými zmenami v kodovaní signálu a zmenách zápisov na karty kupovať si nový, drahý satelitný príjimač s dekodérom. Tento prijímať, je ďalším obmedzením slobody občana, keďže funkciou Skyling Ready sú blokované možnosti jeho slobodného využitia do budúcnosti. Koncesionári si musia kupovať nové predražené karty Skyling, musia ich registrovať a akceptovať nevýhodné obchodné podmienky, ktoré štát nekontroluje. Pritom nie je jasné, kto má prístup k citlivým dátam, keďže štát si e, neplní dozorné a regulačné povinnosti. Na uvedené skutočnosti boli upozornené všetky štátne orgány na Slovensku, ale aj Európska komisia už pred dvomi rokmi úrady boli a sú nečinné. Celý prípad je navyše možno charakterizovať ako kartel firiem, kartel firiem v Luxemburgu, na Slovensku, v Čechách spolu so štátnou verejnoprávnou televíziou, štátnymi úradmi a politikmi. S touto problematikou nepriamo súvisí rozsudok súdneho dvora C475 12, ktorý pritom riešil o mnoho jednoduchší prípad vysielania klasickej platenej služby DTH cez satelit v tomto prípade Skyning ide o mimoriadne agresívnu formu útoku na základné ľudské práva občanov v masovom meradle prostredníctvom štátu a verejnoprávnej televízie. Svojou petíciou naliehavo žiadam Európsky parlament, aby neotáľal a v skrátenom konaní riešil mimoriadne závažnú a roky pretrvávajúcu kauzu, ktorá sa odráža v strate dôvery občanov Slovenska v inštitúcie Európskej únie. To bol originál petície. Zamenutie obsahu petície, ktoré ste obdržali vy, sa zásadne odlišuje od originálu a tým sa úplne skresľuje podstata petície. Takzvaná odpoveď komisie v úvodzovkách u mňa ako podávateľa petície znalého problematiky vytvára zlý dojem. Petíciu nečítali? Nečítali, nepochopili? Poznámky reagujú na niečo, čo v petícii ani nie je. A ak? Je to tam iba podružne, pričom komisia na hlavnú podstatu nereaguje vôbec. V prvej poznámke sa komisia zaoberá ochranou údajov a v texte mechanicky opisuje platnú smernicu 9546 ES a konštatuje, že je vecou členských štátov a ich orgánov, aby tie zabezpečili jej dodržiavanie a ak si podávateľ petície myslí, že boli porušené, nech sa tam sťažuje. V druhej poznámke sa komisia zaoberá systémom výberu koncesionárskych poplatkov a v texte všeobecne popisuje základné pojmy a konštatuje, že je v právomoci členských štátov určiť formu, podmienky a spôsob financovania verejných vysielacích služieb. V tretej poznámke sa komisia zaoberá zmluvnými podmienkami pre univerzálnu službu, všeobecne popisuje postup a podmienky pre uzatváranie zmluv a konštatuje, že sťažovateľ môže predložiť sťažnosť Slovenskému regulačnému úradu. V závere komisia opakuje e, všeobecné konštatácie s tým, že nemá žiadnu, žiadnu právomoc voči členským krajinám a nemôže zasahovať do sporov občan štát. Pre istotu ešte raz zopakujem, je reakciám komisie nedorozumenie, schválnosť a či priamo príklad toho, prečo can takéto problémy can I interrupt you? I can assure you that everyone has read your Ja vás môžem uistiť, že všetci si prečia vašu dokumentáciu a všetci sú dobre informovaní a máme tu aj zástupca komisie, aby si vypočuli eh, to, čo eh, chcete povedať. A potom eh, priebehu dvoch minút e, budete môcť e, odpovedať po tejto diskusii. Dobre, ja mám ešte ďalšie veci. Dobre, ja som vám dala 5 minút a my sme už skoro pri 7 minútach. Mohol by som pokračovať? Mohli by ste rýchlo zhrnúť, rýchlo, čo ste chceli povedať. Iba dve minúty. Ale my už nemáme dve minúty. Na konci diskusie budete mať dve minúty. Teraz? Nie, na konci diskusie budete mať dve minúty je to iba jeden list. E, možno by ste si mali nasadiť sluchadla. Dala som vám už 5 minút a nemôžeme predlžiť tých 5 minút. Dali, dávate mi 5 minút? Dala som vám 5 minút. Nedávam. Vy ste už hovorili 7 minút a ja som vám dala 5 minút. Ja som e, hovoril 7 minút? Áno, dobre. Takže teraz musím e, dať slovo Evenik Prokopov z komisie, aby nás informovala eh, o tom, ako to vyzerá s touto petíciou a potom, keď eh, kolegovia eh, uskutočnia diskusiu, potom vám vrátim slovo, takže vám odporúčam, aby ste si dali slúchadla kvôli tlmočeniu. No Takže komisia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som tu s mojou kolegyňou DG Connection z Digi Justice a my budeme pracovať na tejto téme, ktorú sme dostali v oznámení. Prvom rade by som chcela ubezpečiť predkladateľa petície, že sme si prečítali zhrnutie a aj tiež celú, celý text, tak ako aj parlament si prečítal petíciu, ktorá mala tri strany, ktorú dostal ako to my vidíme. Toto bol základ pre oznámenie, ktorú komisia vydala Eh, je tu viacero tém. Prvá sa týka slobodného prístupu k verejnému vysielaniu na Slovensku. Druhá téma z pohľadu teda toho času, kedy verejný prístup a vysielanie práva boli udelené súkromným spoločnostiam, eh, bol tu nový vývoj na trhu, manipulácia na trhu a potom tu boli zmeny v podmienkach zmluv pre užívateľov. A potom Eh, predkladateľ eh, argumentuje, že právo na ochranu osobných údajov bolo tiež porušené. A ďalej, slovenské orgány nezrealizovali svoju dozornú kompetenciu, teda nedodržali ju. Eh, my sme zanalizovali právne ustanovenia, ktoré sú platné. Bolo to analýzou týchto podmienok na základe ktorých môžeme konať alebo nie. A takto by sme chceli ošetriť e, obavy e, prekladateľa petície a ja teraz chcem e, na to nadviazať. Moja kolegyňa sa potom bude venovať tým ďalším veciam. Ale pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, tieto boli porušené a toto sa spracováva v prípade, ak to tak nebude, ak tieto osobné dáta neboli spracované ďalej, tak nedošlo k ich porušovaniu poplatky za licenciu, osobné údaje, e, teda dátum narodenia, adresa a tak ďalej, mailová adresa. Ale čo nie je správne, čo sa hovorí v petícii, je, že, os- že citlivé osobné údaje boli spracovávané, osobné údaje, ktoré sú citlivé, ktoré sa týkajú e, vašeho vierovýznania, pohlavia, Eh, napríklad príslušnosti v odboroch a tak ďalej. Toto sú citlivé osobné údaje, ktoré sú osobite chránené a tieto neboli porušené v tomto prípade. Ďalej, keď sa spracovávajú dáta, tak je to v súlade s princípmi na ochranu dát. Čiže férovo, transparentne, nezistili sme žiadne porušenie týchto pravidiel, uh, a čo treba zdôrazniť na záver je, že tvrdenia prekladateľa petície, že došlo k porušeniu e, ochrany dát súkromných osôb a súkromných spoločností, e, tá komisia v tejto oblasti nemôže určiť, či došlo k porušeniu na tejto úrovni. Je to národná kompetencia alebo kompetencia národných orgánov. Preto komisia v oznámení e, navrhuje, aby predkladateľ sa obrátil na dozorný orgán na ochranu dát, ktorý existuje v každej členskej krajine a je kompetentný riešiť sťažnosti a ďalej spracovávať takéto prípady teda toto sa týka pravidel na ochranu uh, osobných údajov. A moja kolegyňa teraz nadviaže. Ďakujem. Takže budem pokračovať e, k bodu, ktorý sa týka kompetencií komisie e, v odboroch, pokiaľ je o financovanie verejného vysielania. V tejto oblasti členské členské štáty si zachovávajú svoje kompetencie a preto tu máme protokol 29 o systéme verejného vysielania v členských štátoch. Mm, je to v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie a tento protokol hovorí, že členské štáty sú kompetentné, pokiaľ ide o financovanie verejného vysielania, v súlade s, so všetkými pravidlami. Je to teda netýka sa to nejakej, nejakých pravidel konkurencie schopnosti v rámci Európskej únie. A z tohto protokolu vyplýva, že členská krajina je zodpovedná za zorganizovanie e, tohto financovania a pod, za podmienky, a modality financovania. Znamená to ale, neznamená to ale, že tu vôbec nie sú žiadne kompetencie, ale na teraz tieto informácie sme dostali v takejto podobe a nevidíme, ako by komisia mohla mať kompetencie e, dozerať e, na túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz otváram slovo pre kolegov na vyhlásenia otázky. Pán Marias, máte slovo. Mm, domnievam sa, že sa musíme pozrieť na to, do akej miery došlo k zneužitiu práv, mm, máme tu službu, ktorá je platená a A, a teda firmy k, použ- ponúkajú takúto službu, čiže nie je tu nejaká konkurencia. Ďalší bod, v prípade, že sa zastaví ponúka takéto služby, tak potom je potrebné zatelefonovať a k, tomu, k tým sú spojené poplatky a náklady pre tým, ako sa dostanete k niekomu, kto vám môže pomôcť. Myslím si, že znovu tu ide o zneuži- zneužitie dominantnej pozície na trhu. Je to veľmi špecifický uh, monopol na trhu, podľa môjho názoru, v každom prípade, aspoň teda tak, ako ste nám to opisovali. Zdá sa, že situácia je takáto. A je tu signál, ktorý sa k nám dostal že služba je pod kontrolou poskytovateľa služby. A pokiaľ ide o osobné údaje, tam nesúhlasím celkom s tým, čo povedala komisie. Toto je klasický prípad, kedy máme súkromný monopol, ktorý ponúka veľmi drahú službu a teraz hovoríme o niečom, čo vyzerá ako zneužitie dominantnej pozície na trhu. A z tohto dôvodu si myslím, že je, to, je tu taký politický prvok zneužitia. A pokiaľ ide osobné údaje, potrebujeme dodatočné informácie zo strany prekladateľa petície, pretože možno, že to bude aj proti eh, protokolu 29. Takže keď sa pozrieme na ekonomickú stránku, e, Máme tu jednotný trh. E, keď sa pozrieme na celkový rozmer monopolov, tak vidíme, čo sa tu deje. A podľa mňa by sme mali ďalej v tejto téme pokračovať. Pán Peter Jar. Že moja prvá požiadavka alebo odporúčanie e, by bolo aby ste sa ešte raz obratili na národné orgány na ochranu dát. E, neviem, či je na Slovensku e, ombudsman alebo nejaký iný inštitút. Musíme túto vec ešte raz objasniť. Samozrejme, že toto je e, kompetencia členskej krajiny. Tu môj kolega Andrej hovorí, že potom či ide teda o európsky rozmer alebo nie, to uvidíme až potom. Čiže je naliehavé, alebo moja požiadavka či prozba by bola, aby ste sa znovu obratili na ten národný orgán, aby to bolo vyriešené, ktorý je zodpovedný buď za národné vysielanie alebo národný rozhlas, ktorý je zodpovedný za túto oblasť Eh, prístup ku všetkým týmto informáciám, ako je to zorganizované. A potom teda uvidíme. Eh, potrebujeme teda viacej informácií predtým, ako budeme schopní rozhodnúť, či je tu dotknutá alebo nie je dotknutá európska legislatíva. Takže to necháva otvorenú tú otázku, či by sa mala táto petícia uzatvoriť alebo otvoriť, ale teda najskôr musíme, musíme sa obrátiť na Národnú organizáciu a získať nejakú spätnú väzbu. Ďakujem pekne, pán Čaky. Slovenský deň, tak aj ja budem hovoriť po slovensky. Asi by sme sa mohli zaoberať e, v troch rovinách s touto témou. Poprvé, vzhľadom na Slovensko. E, na Slovensku máme úrad na ochranu osobných údajov. Ten úrad by mal ochraňovať osobné údaje. Možno, že by sme sa mohli obrátiť na tento úrad a vyžiadať ich stanovisko. Na Slovensku máme e, Slovenskú inšpekciu trhu, Slovak Trade e, Inspection. Možno, že by sme sa mohli obrátiť aj na Slovenskú inšpekciu trhu, či došlo k porušeniu v oblasti, oblasti e, trhu, respektíve e, vyžiadanie e, finančných prostriedkov od občanov. A druhá, druhý smer našej aktivity sa môže týkať možno Luxemburgu, keďže tá firma je v Luxemburgu a z Luxemburgu, obrátiť sa aj na luxemburské orgány o stanovisko v tejto oblasti. A pani predsedníčka po, po tretie, možno, že by sme mohli vyžiadať aj tú stanovisko v parlamente e, niektorých našich kolegov, možno z ITRE alebo z IMKO, e, aký názor majú na túto celú situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nemám žiadne ďalšie žiadosti o slovo. A preto dávam slovo naspäť nášmu predkladateľovi petície, pánovi Luteranovi. Two minutes, please. Dve minúty. To, e, pri prvej pripomienke mal dobrý dojem, pretože by troška vystihol časť podstaty. E, čo sa týka pána Čakyho, chcel by som povedať, neuvedomujete si, že my sme pred dvomi rokmi oslovili všetky inštitúcie, Slovenská obchodná inšpekcia, telekomunikačný úrad, uh, E, ministerstva príslušné. My sme oslovili vládu, parlament, e, kontrolné úrady, e, ombudsmanku samotnú. Stovky a stovky sťažností boli na, Slovensku, na, Slovensku, na slovenskú ombudsmanku, ktorá povedala, že nie je to v jej kompetencii. Posunula to na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Pani riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie reagovala promptne, urobila kontakt na Českú obchodnú inšpekciu tam následne postupoval Český telekomunikačný úrad. Český telekomunikačný úrad vyrobil najvyššiu pokutu v histórii 15 miliónov českých korún danej firme. Tá firma sa v tom čase, prosím vás pekne, menovala M77, klasickými obštrukciami e, a právnymi, však viete sám, ako to chodí, to znamená, že nereagovala vlastne na to, e, reagovala tak, že zmenila e, názov firmy a proste toto sa už deje prosím vás pekne celé roky, veď tá petícia bola podaná v roku 2014, tento problém sa ťahá strašné roky. Vy tu hovoríte, že poďme na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tí občania dali tisícky stiažnosti, my sme dali stiažnosti, e, zastúpenie nezávislých e, predajcov satelitnej techniky, e, Veď my sme všetko urobili, čo sa len dalo. Vy tu spomínate to, čo my sme už dávno urobili. Veď si to musíte urobiť, že musíte uvedomiť, toto je veľmi vážny problém. To je taký problém, že niekto niekde manipuluje elektronické dáta zasielané. Vy ako abonent si zaplatíte za službu, zároveň štát ako taký platí firme súkromnej za vysielanie verejnoprávnej televízie a tá televízia, prosím, tá, proste tá, tá, tá súkromná spoločnosť ešte raz žiada od občanov peniaze za to, čo už bolo zaplatené. Veď tam, e, tam stovky e, dôchodcov proste podávali stiažnosti, takže to nie je o tom, že poďme teraz znova, veď to už to sa ťaha strašné roky. To by treba proste, mám taký dojem, nevrazte sa, je to pomerne dosť odborná téma a máme ja taký dojem, že sme sa tu vôbec absolútne nepochopili, o čom je tá podstata. To sa týka 100 tisícov rodín na Slovensku. To pokračuje tak, že príde dôchodcový list domov a ten dôchodca vlastne pod hrozbou, že mu vypnú programy verejnoprávnej televízie, lebo vy si musíte uvedomiť, že to začalo ako štátne vysielanie, to znamená, v tom bol štát, keď sa predalo 40, eh, 51% e, Deutsche Telekomu, tak ten Deutsche Telekom ani nevedel, čo kupuje a medzi tým vlastne predal správu radiokomunikácií úplne cudzej firme, vlastne, ktorá získala prístup k dátam a môže v podstate manipulovať na diálku dnes už ďalšia súkromná firma ako taká. Neviem. Stačí? OK. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Je mi tak ľúto, že vám musím zobrať slovo, pretože ste boli uprostred vety, akoby, ale dala som vám dve minúty a využili ste tri. Ďakujem, to je od vás veľmi veľkorysé ale myslím, že nemáme žiadnych ďalších rečníkov, takže pokúsim sa zhrnúť návrh. Kolegovia, nenaznačili nič iné, čiže beriem to tak, že pán Marias a aj pán Čáky chcú, aby petícia zostala otvorená. To číta medzi riadkami. Takže my to urobíme, necháme to otvorené a tu vyjadrujeme pánovi Luteránovi, eh, teda to naše posolstvo, že vaše obavy boli brané veľmi vážne v tomto výbore pokiaľ ide o ochranu dát a tento aspekt, tak môžeme napísať list a upozorniť e, e, luxemburský e, orgán dohľadu a, a tiež kanceláriu na ochranu osobných údajov v, k, na Slovensku a požiadame ich, aby reagovali. A pokiaľ ide o zmluvné podmienky, môžeme sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu a požiadať ich o reakciu obsažne k tejto petícii a tiež e, posunúť túto petíciu na ITRE a IMCO, výbory parlamentu, ktoré sú vlastne výbory zodpovedné za zmluvy. A potom sa k tomu znovu vrátime na zváženie vo našom výboru. Čo myslíte, pán Marias? a požiadajte tiež komisiu, aby objasnila prípad e, zmluvných podmienok, pretože tu máme prípad zneužívania dominantnej pozície. Myslím, že komisia by mala preskúmať tento prípad. Spadá to do kompetencií členských štátov určiť e, zmluvné podmienky a spôsoby financovania verejných služieb, služieb verejného vysielania. Ja o tomto nechcem hovoriť, hovorím o článku 86 o dominantnej pozícii, to je niečo iné. Máme tu prekladateľa petície, ktorý e, prijíma služby v Európskej únii, takže ak je tu monopol, ktorý zneužíva svoju dominantnú pozíciu, tak potom sa tento prípad môže dostať do kompetencie komisie samotnej. Čiže myslím, že komisia by mala preskúmať túto tému a v prípade, že je to tak, tak zahájiť postup e, pre potenciálne zneužívanie monopolnej dominantnej pozície. Čiže je to veľmi také, je tu komerčný a ekonomický uhol a je to aj téma, ktorá je spojená s politickým aspektom a práv občanov byť informovaní národným vysielacím orgánom alebo organizáciou. Čiže je tu ekonomická aj komerčná stránka. Dobre, urobíme to, hovorí pani predsednička. Posunieme to komisii pre podozrenie teda z možného zneužívania dominantnej pozície to chcem doplniť k tomu, čo som už navrhla. Urobíme to tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme pánovi Luteranovi za to, že prišiel dnes popoludní k nám. Ďakujem, že ste nám predstavili túto tému. Žiaľ, bude musieť teraz odísť. A zvyšok výboru tomu bude predsedať Zišku, tejto schôdze bude predsedať pán Čáky. Ďakujem pekne, želám vám všetko dobré a pre členov výboru uh, my sa uvidíme zajtra. two, two persons. Just people. So dear friends, uh, Pokúsime sa teda pokračovať v tejto diskusii. Ďalšia téma, ďalšia petícia 2338 lomeno 2013 ktorú predkladá Maria Navarro Diego z, zo Španielska v mene spoločenstva Impagac Habitič Valencia. Mám tu informáciu, že tu máme dve, dvoch predkladateľov petície zo Španielska. Prosím, máte slovo 5-6 minút. Nech sa páči. Thank you. Nosotros... My, občania únie, chceme poďakovať tomuto výboru, že nám tu v parlamente, v Európskom parlamente umožňuje obrátiť sa na, a vyjadriť nespravedlivosť, ktorú Španielsko vlastne koná e, v našej krajine. Ide o to, že stá tisíce ľudí 100 tisícom ľudí sa odopierajú e, príspevky na bývanie a po druhé, keď tolerujeme, respektíve keď sa toleruje to, ako kovilajú niektoré orgány, napríklad autonómna oblasť Valencie, e, toto je práve ukážkou, ako si vláda a ďalšie vládne orgány nevážia svojich občanov. A pritom je to práve vláda, ktorá vytvorila tú neznesiteľnú zlú hospodárskú situáciu. Je viac než 300 tisíc postihnutých rodín a je to viac než milión osôb, ktorým retroaktívne vláda odmietla uh, výplatu uh, tzv. chránených pôžičiek. A práve, že títo občania len vďaka tejto finančnej pomoci sa mohla uchádzať o možnosť získať bývanie. Teraz už temer 4 roky tieto rodiny zo svojich vlastných nákladov musia musia proste hľadiť, e, vy, e, vyplácať e, pôžičky a teda navyše oproti pôvodne stanoveným čiastkám mesačne musia platiť 90 až 300 eur. Španielská vláda odopiera tie základné práva, ktoré stanovuje aj európske právo i medzinárodné právo. Porušuje týmto aj e, právnu istotu, aj dôveru občanov e, pre to, že štát sa postará o prípady, kedy môže dôjsť nepredvídaným situáciám. Preto tu existovali práve tieto tzv. chránené pôžičky, ktoré mali garantovať danej skupine obyvateľov možnosť e, získať bývanie. Je e, nepríjemné, že práve sa takto pristupuje k občanom E, nie rovnakým spôsobom. A po druhé, chceme povedať, že autonómna oblasť Valencia pod viedla viac než 60 tisíc obyvateľov. A ide tu vlastne o to, že meškajú platby už 6 rokov a predstavuje to celkovo okolo 250 miliónov eur. Ide o subvencie, ktoré mali byť navyše oproti pôvodnému rozpočtu. Ale vyzerá to, že mm, mnohé z týchto prostriedkov, ktoré mali byť vyplatené občanom, sa dostali do vrece k stavebných spoločností. E, bol to taký manéver, ktorý sa, e, ktorý viedol k tomu, že mnohé rodiny E, sa dostali do vážnej situácie. E, v roku 2012 e, bolo požiadaná autonómna oblasť Španie Valencia, aby vyplatila príslušné prostriedky, no nestalo sa. Koná teda ozaj veľmi svojvoľne tento orgán. Okrem toho, samozrejme, občania sa obrátili aj na príslušné orgány ako ombudsmana a získali sme podporu e, nášho názoru a snažíme sa aj ďalšie iniciatívy rozvíjať, aby sa tento problém riešil treba s vytvorením nejakého nového splátkového kalendára, ale zatiaľ ešte aj toto vláda odmieta. Preto sa vraciame na Európsky parlament, aby žiadal od z, eh, od španielskej vlády eh, zrevidovanie príslušných eh, podmienok, ktoré slúžia na vytváranie takýchto alebo zakladanie takýchto pôžičiek. A aby taktiež požiadal parlament švenskú vládu, aby dohlbky preskúmal konanie Antónovnej oblasti Valencia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ehm, máme tu tiež e, zástupcu regionálnej samozprávy Valencii, pán Gustavo Martine. Možno by ste chceli reagovať. Ďakujem. Ako teraz tu spolu hovoríme, naša riediteľka je ešte stále na ceste sem na túto schôdzu, pretože jej lietadlo mešká a nepodarí sa jej prísť na čas. Takže mene regionálnej vlády vo Valencii, Španielsku. Vám ďakujem za príležitosť podeliť sa o názory na túto záležitosť. Problém neplatenia subvencií na bývanie v Španielsku, eh, ktoré eh, bolo zabezpečené výnosom z roku 2012. Musím povedať, že e, vnútroštátna vláda e, zrušila e, subvencie a poskytla na bývanie na kúpenie prvého domu, takisto tu bol problém tým, že došlo k nesprávnemu výkladu zákona. Aby som to zhrnul, ten tento zákon viedol k tomu, že rozpočet venovaný bývaniu bol brutálne e, skrátený. V roku 2009 to bolo 120 miliónov, v roku 2009 a 2014 to bolo skrátené 11 miliónov, iba 11 miliónov. Ten e, vplyv bol obrovský. E, postihol 50 tisíc príjemcov to znamená, že 250 miliónov eur už e, teraz e, štát dlhuje týmto ľuďom. Ale situácia je iná. E, minulý rok regionálna vláda vo Valencii sa zmenila. Táto nová vláda má komplexnejší program, sociálny program a nastúpili do úradu v júli. V júli táto nová vláda okamžite reagovala na tento problém neplatených subvencií a prvom mesiaci práce sa snažili pripraviť harmonogram eh, vyplácania nezaplatených subvencií. Z týchto 250 eh, miliónov eur, ktoré mali byť zaplatené, 225 eh, už bolo zaplatených a čoskoro zvyšných 40 miliónov bude vyplatených podľa výnosu 14.01. Platba týchto posledných 40 miliónov by e, mala čoskoro prebehnúť. E, to znamená, že e, rodiny, ktoré boli postihnuté touto situáciou, by mali dostať svoje peniaze. Toto je informácia, ktorú som vám mal poskytnúť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som sa požiadať o stanovisko komisie pani Laura Hageman Arelano z DG Regio je tu, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Uh, Um, my sme tu z DG Regio, ja a kolegyňa Stefany Wolfarten. Uh, prišli sme sem, aby sme uh, objasnili aj právne uh, stanovisko, keďže tu nie je DG Justice. V prvom rade som e, naozaj šťastná, že situácia sa pomaly zlepšuje. To sú naozaj veľmi dobré správy. E, komisia e, si robí obavy o vyriešenie tohto konfliktu, pretože sa týka budúcnosti a blaha Európanov, ktorí potrebujú mať prístup k bývaniu. Je to dôležité opatrenie na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, čo je veľmi dôležité pre také krajiny, ako je Španielsko, pretože Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré boli veľmi postihnuté ekonomickou krízou a istým stupňom spoločenského vylúčenia. Bytová politika patrí do zodpovednosti členských štátov Kohezná politika však hrá dôležitú úlohu v tejto oblasti predovšetkým cez podporu eh, energetickej eh, efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Eh, takisto treba poskytovať nové bývanie aj marginalizovaným skupinám obyvateľstva a to si bude vyžadovať aj ďalšie opatrenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Ale v tomto prípade nie, nejaké financovanie zo strany EBRD a komisia nemôže zasiahnuť. Momentálne e, Stefany, prevezme slovo a vysvetlí podrobnejšie e, celú túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Áno, e, je to naozaj vážny problém. Chcela by som sa vyjadriť k tomu právnemu aspektu, keď sme kontrolovali obavy e, tých, ktorí predkladali petíciu a hlavne článku 34, ktorý uznáva e, právo na e, pomoc na bývanie. Ako už povedala kolegyňa, zistili sme, že tu nie je zapojené nejaké financovanie zo strany EÚ, ide o vnútroštátne subvencie a ako hovorí článok 51 charty, charta sa vzťahuje na členské štáty len vtedy, keď implementujú e, právo EÚ. Mali sme trošku problém e, nejak prepojiť implementáciu práva EÚ e, s vnútroštátnymi subvenciami. V tomto prípade teda Európska únia alebo komisia nie je kompetentná zasiahnuť, pokiaľ ide o subvencie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžem otvoriť diskusiu ale ak som správne pochopil stanovisko regiónu Valencia, vy ste ochotní vyriešiť tento problém vo svojej vlastnej kompetencii ja nie som zodpovedný za túto záležitosť. Prišiel som sem iba v mene regionálnej vlády vo Valencii a tie informácie, ktoré som dostal, ste si už vypočuli. A 225 miliónov už bolo vyplatených a ďalších 40 miliónov bude čoskoro vyplatených. Takéto informácie som dostal. Myslím si, že je tu vôľa a už je aj pripravený e, platobný a harmonogram, splátkový harmonogram. Ďakujem veľmi pekne. E, takže začíname pani Rodríguez. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem privítať, aj keď žiaľ ide o túto tému, teda chcem e, privítať medzi nami príslušných španielských predstaviteľov, ktorí prišli predstaviť túto tému. A Všetko to, čo tu odosnelo, vlastne je správne a presné. Oceňujem e, práve e, že existujú programy, ktoré umožňujú ľahší prístup k bývaniu, ale chcem zdôrazniť aj na to, čo sa stalo. A chcem sa oprieť aj o právne zásady EÚ. Komisia by e, možno našla nejaký spôsob, pokiaľ by sa hĺbšie zamerala na tento problém. Napríklad využitie svojich kompetencií na základe nejakej právnej normy. Že by sa mali vytvoriť podmienky, na základe ktorých e, tí, ktorí majú záujem, môžu ich uplatniť. Ide o to, aby sme rešpektovali princípy právnej istoty. Hej? Takže to je povedzme jedna polovica celej záležitosti niečo v súvislosti s týmto sa stalo v Španielsku. A na Španielsku sa celé roky plánovalo, ako sa, budú, teda, ako sa bude budovať e, a rozvíjať bytová politika. A samozrejme občania s tým potom rátali, pretože vždy to tak bolo, že takéto nejaké podpory existovali. A výsledok, ktorý takto vznikol na základe toho, že zrazu neboli tie prostriedky. Možno je to v dôsledku tej brutálnej hospodárskej krízy, ktorá dopadla veľmi tvrdo na Španielsko a viedlo to aj k veľkej nezamestnanosti, tak zrazu sa mnohé rodiny ocitli v situácii, kedy sa museli spolahnúť na štát. A zdá sa, že štát sa rozhodol, že poruší pravidlá hry a prestane s týmito dotáciami. A neželám nikomu, aby sa opäť dostal, do, niekedy dostal do, do situácie, že sa bude báť o strechu nad hlavou. Takže práve preto by som sa chcela obrátiť aj na Európsku komisiu, aj na výbor pre petície, aby e, sa hlbokšie zamerali aj na politický rozmer tejto otázky. Zrazu sme sa ocitli s prázdnymi vreckami, štát a potom vlastne sa hľadal kompromis, ako vypracovať nejaký splátkový kalendár. Okrem toho súčasná vláda skúma, ako riešiť aj tie príčiny, ktoré viedli k súčasnej situácii a samozrejme vyšetrovanie prebehne v tomto zmysle a treba určiť aj zodpovednosť za tento stav a vyvodiť dôsledky. Verím, že vlastne väčšina z nás, ktorí sme ako europoslanci z daného regiónu, e, situáciu pochopím veľmi jasne. Ďalší rečník má slovo. Ďakujem za slovo. Vítam prísluš... E, spoločenstvo, ktoré zasleduje, e, teda zastupuje postihnutých občanov a viem, že e, proste e, kontaktovali všetky príslušné zložky, počnúc miestnou, teda autonómnou vládou, regionálnou vládou, štátnou, teda celkovou tou hlavnou vládou Španielska, poslancov. A vieme, že pokiaľ ide o e, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, tak je, sú tam dva články, ktoré sa tohoto jednoznačne týkajú a štát, Španielsko, tieto porušil. Zažívame celkovo v Európe dosť veľkú krízu v oblasti bývania a viem, že sú určité krajiny, ktoré tým trpia viac, iné menej. Španielsko patrí medzi tie, kde to je veľmi vypuklé, podobne ako aj v Portugalsku. A mali sme vlastne 10 ročia, kedy sa e, bývanie pokladalo za právo. A e, situácia sa vyvinula tak, že e, bývanie bolo vždy v rukách, alebo sa ocitlo v rukách súkromných subjektov, čiže nemali sme takzvané štátne byty alebo verejné, teda obecné byty. Taktiež treba zohľadniť fakt, že iba 1% e, bývania v Španielsku je subvencované vládou, zatiaľ čo vo Francúzsku je to 17%, v Británii je to 18%. A poukazujem na niektoré aspekty, pretože u nás chyba politická vôľa na riešenie tejto situácie, teda zo strany štátu Španielska. Chyba politická vôľa, to opakujem. A preto sú tu vlastne dve stránky tohto podania. Jednak štát odstránil tie podpory, formy podpory 100 tisícom občanov a po druhé, je tu ešte autonómna oblasť Valencia a vláda tohto regiónu nevyplácala subvencie rodinám, ktoré na to boli oprávnené. Čiže príslušný orgán štátny, respektíve regionálny, neplnil svoje zákonné funkcie. Takže aj hypotéky vlastne dopadli tak, že jednak štát formou týchto e, hypoték, ale aj regionálna oblasť Valencia podviedli občanov. A preto sa predkladá táto petícia, pretože sa neplnia aj príslušné princípy, ktoré platia v rámci Európskej únie. Aj konkrétne chceme poukázať na legislatívu Európskej únie, ktorá sa tu porušuje článok 34 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci. A uznáva sa teda ním právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní. A je to všetko v súlade s pravidlami stanovenými právom Európskej únie. A vieme, že je to aj celkový vplyv, ktorý zo strany Európskej komisie e, pritlačil e, na potreby šetriť e, v rámci Španielska a to je z časti teda potom tiež jedna vetva, ktorou by sme sa mali zaoberať. Európska komisia dnes hovorí, že politika bývania patrí ku kompetenciám štátu, čiže je o vnútroštátnu kompetenciu Zdá sa, že teda ako by sa tu menil postoj komisie. Neviem teda v súvislosti s Gréckom. Existuje kompetencia EÚ a pokiaľ ide o e, oblasť, teda o autonómnu oblasť Valencie, tak sa tvrdí, že neexistuje európska kompetencia. Takže je tu troška taká protichodná situácia v tomto zmysle. Myslím, že bude dôležité zaslať list španielskej vláde v tom, aby sa e, požiadalo o výnimku z hľadiska stiahnutia tých e, podporných mechanizmov pre občanov, ktorí e, mali nárok na požičky, respektíve tie subvencie. Čiže kam sa podeli vlastne aj tie peniaze, ktoré boli pôvodne v rozpočte na toto vyčlenené? Aj to by sme mali zistiť. Dôležité je, aby komisia, Európska komisia taktiež odsúdila to, že štát Španielsko neplní príslušné svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z európskej legislatívy. Ide tu vlastne aj o to, že sa neplní to, čo štát má voči spotrebiteľom plniť. Myslím, že by bolo taktiež dôležité, aby sme v tomto výbore hovorili viac o práve na bývanie a aby výbor pre petície e, mohol zhodnotiť všeobecne tento stav v oblasti bývania celkovo aj v Európe. A Taktiež by bolo dobré, keby Európska komisia zohľadnila rozhodnutie Európskeho parlamentu z roku 2013, ktoré sa týka bývania. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kľudiam Besaro. Ďakujem pekne za slovo. Nechcem hovoriť viac než tí, čo predkladali petície. Ďakujem za slovo. A verím, že potom, čo absolvujeme celú túto kalváriu, tak sa veci pohnú dopredu. Nebudem hovoriť o španielskej vláde, ale o povinnosti inštitúcií, európskych inštitúcií, stať sa a fungovať ako garancia uplatňovania e, príslušných právnych dokumentov. A to sa týka aj charty základných práv Európskej únie. Takže ide tu aj o stanovisko e, poslancov Európskeho parlamentu. E, v tom zmysle, že treba naozaj chrániť práva občanov. Občanom treba zaistiť e, právnu istotu. A to sa týka aj výkladu článku 51. A myslím, že rozsah e, výkladu tohto článku nemôže spôsobiť, aby sa občania nemohli dovolať spravodlivosti. Preto sa obrátime na pána Timmermansa, a položíme mu viaceré otázky. Určite ide o náročnú právnu otázku a predpokladám, že Európska komisia taktiež môže robiť nejaké kroky z hľadiska výkladu právnych predpisov, ale je to aj politický problém. Ide o to, aby sme chránili tých najslabších občanov a tých najzraniteľnejších toto by mali robiť vlády európskych štátov, v tomto prípade španielská vláda. A ide troška mm, aj o to, aby sme e, pomkli tých, ktorí si mali plniť povinnosti voči občanom, aby naozaj tak konali. A vzhľadom na danú situáciu, ktorá tu nastala, sa musíme pozrieť na praktickú stránku, ktorá vznikla v, dôsledky, v dôsledku petícií. Napríklad pokiaľ je úrokovú väz, úroky, sadzby e, v súvislosti s týmito e, požičkami a dotáciami, to treba tiež taktiež, e, teda treba náležite zhodnotiť aby tí občania boli schopní tieto úvery splácať. Je dosť ťažké pochopiť, eh, prečo takéto chránené typy bývania sa dostali do takéto vážnej situácie. Minulý týždeň sme v parlamente v Štrasburgu hovorili o boji proti chudobe a vieme, že to je podmienka, bez ktorej to nejde, aby proste ľudia mali strechu nad hlavou. Ale musíme hľadať spôsoby, ktoré umožnia, aby občania mali slušné bývanie, aby mali elektrínu, aby mali zamestnanie, aby mali dôstojný život. A to, čo sa nás týka z hľadiska kompetencií, je taktiež snaha stanoviť určité ciele pokiaľ ide o sociálne investície, čiže týka sa to aj stratégie Európa 2020. Chcem tu zdôrazniť aj tú skutočnosť, že toto by malo byť to pravé miesto, na ktoré sa môžu obrátiť občania, pokiaľ ide aj o chartu základných práv EÚ. Ide o uznávanie základných práv občanov a chcem požiadať e, výbor, aby Európskej komisii e, vzniesol túto požiadavku, že teda sa to má rešpektovať. Ďakujeme. Slovo pani Zorgut. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať e, spoločenstvu, ktoré, ktoré e, tu zastupuje občanov a nadviažem na predrečníkov. Eh, hovoríme o tom, ako štát, ako región, respektíve radnica neplní svoje záväzky oči občanov, oči občanom. Vieme ale, že to vždy tak nebolo. A viem, že sú tu pozitíva i negatíva. A, a dôležité, aby sme brali aspekt politiky taktiež do úvahy. V roku 2012 nastala situácia, kedy e, španielská vláda zmenila podmienky, ktoré sa týkajú týchto e, dotácií. A to, čo bolo vlastne pôvodne slúbené, sa nepredložilo. Ono to nebolo garantované, že to takto bude bežať permanentne. Je jasné, že to dopadlo veľmi tvrdo na osoby, ktoré sú zraniteľné a pretože sa ocitli v situácii, že mali problém zaplatiť vôbec svoje nájomné. Je to ale otázka spravodlivosti, ktorú si musí Španielsko riešiť ústavnou cestou. A snažila sa Španská republika, teda Španské kráľovstvo sa snažilo toto riešiť aj v roku 2015 a ide eh, aj o interpretáciu článku 35. Okrem toho, španielská vláda eh, vyplatila eh, dlh 450 miliónov napríklad. Hm, ten dlh uhradila vláda, vláda socialistov a nebolo teda zo strany vlády nedošlo ku konaniu, ktoré by bolo nezákonné. autonómna oblasť Valencia e, a teda ďakujeme že sem, e, e, teda vláda sem vyslala svojho predstaviteľa a ďakujem mu, že je medzi nami a vieme, že tam niečo už bolo vyplatené, ale ešte stále teda, ako bolo povedané, ostáva e, pomerne vysoká čiastka, ktorú treba vyplatiť z tých 250 miliónov a pokiaľ viem, za posledné mesiace vláda, ktorú, v ktorej teda vládnu teraz ľudovci, vyplatili 115 miliónov zatiaľ a ešte sa vyplatí niečo zase vyše 100 miliónov. Ten, teda doplatí sa ten rozdiel, ktorý ešte ostáva. Čiže ľudová strana, Partido Popular, E, sa snaží ešte doplatiť to, čo ostáva e, k úplnému vyrovnaniu tých 250 miliónov. Toto všetko je výsledok krízy a dôsledok e, situácia, ktorá sa vyvinula po prepuknutí krízy. Ja nemám problém, aby sa konzultovalo, či už vo výbore, alebo aj na iných fórach. Ide o to, aby sa veci náležite usporiadali, pretože e, keď niekto povie, že my, ktorí sme e, ľudovci, nemáme patričné správanie, tak chcem povedať, že to tak nie je. Sme pripravení všetko riešiť. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne a nakoniec pani Moreno. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že nejde o to, či e, EPP sú dobrí alebo zlí ľudia. Myslím, že ľudia sa všeobecne dajú rozdeliť na dobrých alebo zlí. Ale e, práve, že tu bolo veľmi dobre vysvetlené, o čo tu ide. Je to konkrétne španielský prípad, valencijský prípad a ide o právo na to, aby občania mali prístup ku slušnému dôstojnému bývaniu. A mm, vznikli tu veci, ktoré naozaj za posledné roky viedli ku zhoršeniu situácie a má to samozrejme aj politické pozadie. Keď si zoberieme oblasť Asturias, kde vládne lavica a tam nejaký celkovo majú 45 tisíc bytov k dispozícii a Zase vidíme, že v jednotlivých regiónoch e, tá politika je rôzna. V pozadí je zase ideológia a politické strany. V oblasti Astúrie, Astúrias je to zase takýto príklad. Ale e, dôkazy, prečo sa tak stalo, môžeme nájsť samozrejme. Niekto povie, že toto nie je vec, ktorá sa týka európskych právomocí, ale Prístup k bývaniu je predsa tiež súčasťou boja proti e, tomu, aby občania boli vylúčení zo spoločnosti a podobne. Je to boj proti chudobe tiež. A u nás v Španielsku e, toto už e, je politika, teda je to oblasť politiky, ktoré sa veduje dlhý čas, veľká pozornosť, ale často dochádza aj ku nespravodlivosti. A vieme, že teda hypotéky a aj toto neplatenie e, príspevkov je veľmi negatívnym javom. A aj ochrankyňa verejných práv občanov tiež na to poukázala. Už bolo povedané, že tu dochádza ku porušeniu španiel, porušovaniu španielskej ústavy aj ku porušovaniu charty základných práv Európskej únie. A myslím, že môžeme sa otázkou obratíme na pani komisárku Tysen a požadovať odpoveď od nej. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Zdá sa, že na jednej strane tu máme vážny problém. Možno existuje dobrá vôľa zo strany španielských orgánov vyriešiť aspekty toho, čo je v ich kompetencii. Takže som za to, aby sme túto petíciu nechali otvorenú. A potom môžeme pripraviť aj list e, autonómnej oblasti Valencia, teda vláde tejto oblasti a potom, čo vyjadrí tento orgán svoje stanovisko, môžeme petíciu uzavrieť, dúfam. Verím, že tento orgán tiež e, bude realizovať to, čo spočíva, v čom spočívajú jeho povinnosti. Áno, ďakujem, pán predseda. Iba by som chcela povedať, že som navrhla, aby sme požiadali komisiu o ďalšie vysvetlenie, eh, ktoré sa týka Euriba. Či by to eh, mohlo objasniť, eh, mohlo objasniť petičný výbor. Nie som proti tejto žiadosti, ale obávam sa, že komisia nemá kompetencie v tejto otázke. Čo hovorí na to komisia? zasa, že ide o internú otázku Španielska. Nemôžem vám na to odpovedať. Môžete položiť túto otázku komisii, ale nie som si istá, ktoré generálne riaditeľstvo bude kompetentné na to, aby zodpovedalo takúto otázku. Určite DG Regio, to určite nie. Možno to bude DG Spravodlivosť, ktoré bude môcť zodpovedať otázku týkajúcu sa princípov pri dodržovaní bezpečnosti. A myslím si, že DG Spravodlivosť e, sa bude vedieť vyjadriť podrobnejšie k tomuto, či ide o uspokojivé podmienky a pokiaľ ide o to, prečo záujem o sociálne e, bývanie e, išiel tak hore. A prečo úroky teda išli tak hore? Dobre, takže dostali ste odpoveď na svoju otázku? Nie som si istá. Viem hovoriť po španielsky. Eh, Neviem, čo nám povie generálne riaditeľstvo z komisie, ale je tu viacero otázok a myslím, že sa tu spomínalo, spomínala pani komisárka Thyssen. Ale otázka je v tom, že komisia môže rozhodnúť v rámci svojich kompetencií a nemusíme eh, jej adresovať cestou tohoto generálneho riaditeľstva komisie, ale je tu, povedzme, eh, otázka zo strany výboru pre petície. V poriadku odporúčam vám, aby ste si overili zodpovednosť s komisiou, teda ktoré generálne riaditeľstvo je zodpovedné za strany komisie a pripravíme pre nich list. Je to pre vás priateľné? Eh, eh, ako rozhodne predsedníctvo alebo sekretariát, ale obvykle nezvykneme posílať listy konkrétne nejakému generálnemu riaditeľstvu, ale skôr eh, komisii ako takej. Ale ide o to, aby sme urobili to, čo bude najefektívnejšie. Okay. V poriadku. Čiže pošleme komisii list. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Najdôležitejšia otázka, ktorú predložili prekladatelia petícii, je práve to, že vláda e, zrušila teda e, svoje pôvodné rozhodnutie poskytovať tie dotácie a Ide o to, aby zo strany tohto výboru smerom na španielskú vládu e, bolo vyslané nejaké odporúčanie a v tomto zmysle, že by sme takýto list mohli zaslať, e, že by sme žiadali o informácie zo strany španielskej vlády. A na druhej strane si myslím, že by bolo taktiež zaujímavé po tejto rozprave si vypočuť priamo aj predkladateľov petície. Ďakujem. Áno, ale ak to správne chápem, je to kompetencia nie centrálnej španielskej vlády, ale regionálnej vlády. Čiže my pošleme list regionálnej vláde. Otázka poskytovania teda dotácií je otázka centrálnej vlády. Sú tu vlastne dva problémy súvisiace s touto petíciou. Jednak štátna vláda. To sa týka všetkých rodín. A potom je to neplatenie tých dotácií, ktoré vlastne e, nevypláca autonómna oblasť Valencie. Čiže sú tu tieto dve veci na stole. A preto hovorím, že e, bude dobre teda obrátiť sa priamo na španielskú vládu. Dvaja z našich kolegov, pani Faragut a potom ďalší. Fakticky Eh, je jasná, aká je úloha tej regionálnej vlády a okrem toho je tu otázka španielskej vlády. A vieme, že už so socialistami vláda prehrala nejakú, eh, teda nejaký spor a musela vyplatiť príslušné prostriedky. A ide o to, že tieto finančné príspevky sa predlžovali, teda ich platnosť schvalovala vždy na ďalší rok. Tak by sme chceli eh, to sformulovať troška ináč. Môžeme naozaj diskutovať. Výbor pre petície sa obráti na členský štát a pritom eh, eh, súdy daného štátu povedali, že v poriadku správneho hľadiska, takže áno, no. Ale tu hovoríme aj o, o príslušnej, príslušnom článku Charty základných práv Európskej únie, nie? Ďalšia rečnička. Chcem to troška objasniť. Naozaj tu dochádza, e, je to, je to kompetencia štátu. A automaticky sa renovujú, teda obnovujú tieto e, dotácie zo strany štátu. A preto v písomnom podaní to, to, tá, to spoločenstvo občanov veľmi presne pomenovalo. A ide o základné práva, napríklad právna istota a legitímna dôvera v štát. A ide o to, že tieto e, dotácie e, viazané na úroky, ktoré boli, teda úvery, ktoré boli poskytnuté, tieto e, dotácie sa pravidelne obnovovali. A potom e, sa to zohľadňovalo aj z hľadiska dynamiky nákupu e, alebo kúpy bytov. A zrazu sa tieto osoby, ktoré to boli v tejto schéme zapojené, dostali sa tie osoby do veľmi zraniteľnej pozície v dôsledku totálnej krízy a v dôsledku brutálnej nezamestnanosti v našej krajine. A preto je dôležité, aby táto petícia otvára, ostala otvorené, otvorená pardon, a po druhé, aby sa určilo, e, kto bude, teda ten, kto bude e, na to kompetentný, aby poukázal na to, že tu dochádza ku porušovaniu ľudských práv, teda základných práv občanov. Na druhej strane, španielská vláda presunula e, určité prostriedky na autonómnu oblasť Valencia e, práve na tento účel, aby sa podporilo bývanie a vláda autonómnej oblasti Valencie nevyužila tie prostriedky na daný účel. A preto španielská vláda toto mala skontrolovať a neurobila to. Preto je dôležité zohľadniť aj tento aspekt. A ak mi dovolíte, ak by som mohla teda povedať, a zda by výbor e, pre petície mohol v tomto niečo tiež urobiť. Pošleme list aj centrálnej španielskej vlády. Je to priateľné? Dobre, ďakujem. Ja... very, very short... One minute. Ale iba veľmi stručne jednu minútu. Eh. Áno, ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať za vystúpenie všetkých predstaviteľov a predstaviteľiek politických skupín tu v Európskom parlamente a troška ma prekvapuje e, vyjadrenie e, predstaviteľky e, ľudovcov práve aj vo vzťahu k súdom. A jediný verdikt bol vlastne z ktorý nebol v prospech e, postihnutých, e, sme zaznamenali a ostatné všetky boli v prospech e, postihnutých osôb a rodín. Čiže ide o všetky typy bývania, ktorý, ktorý sa to týkalo a všetci, ktorí obhajovali občanov, aj ombudsmanka v tomto konali aby v záujme toho, aby sa táto téma riešila. Preto ma prekvapuje, keď e, ľudová strana e, hovorí o úprave legislatívy, ktorá by umožnila e, znovu teda získať tie prostriedky, ktoré neboli vyplatené, teda aby sa mohli potom vyplatiť. Je to mm, z časti dosť e, e, riskantný podnik. E, proste právo na bývanie je základné právo u nás v Španielsku a preto by sme chceli povedať, že občania Európskej únie stratia do istej miery vieru v túto inštitúciu, ak sa nebude razantne konať. Prepašte, máme ďalšie dve petície. Ďakujem, pokračujeme v dialogu s vami potom, ako dostaneme odpovede na náš list. Ďakujem veľmi pekne. Petíciu pod číslom 273 z roku 2013 zo Slovenska ide o ťažbu uránu e, v regióne Košice. Prosím peticionárov. Vážení členovia výboru pre petície, v mene signatárov e, vám ďakujeme, že sa zaoberáte našou petíciou. Sme občania mesta Košice, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Pri meste sa nachádza obľúbená výletná zóna Jahodná, vedľa ktorej leží uranové ložisko skúmané od roku 2005. Ložisko leží v tesnej blízkosti mesta, chráneného vtáčieho územia európskeho významu a viacerých zdrojov pitnej vody. Jedným z nich je napríklad nádrž pre pitnú vodu Bukovec. Ľudia sa obávajú ťažby a spracovania uránu. Skládky radioaktívneho odpadu by boli záťažou pre celé ďalšie generácie. Vôľa občanov bola prejavená v najväčšej environmentálnej petícii organizovanej Greenpeace, pod ktorú sa podpísalo 113 tisíc ľudí a potvrdili ju aj prieskumy verejnej mienky. Ťažbu odmietlo aj 41 samozpráv. Napriek tomu bolo v roku 2012 podpísané memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ťažobnou spoločnosťou European Uranium Resources. Vtedy bola podaná aj táto naša nezávislá petícia. U nás ľudia ťažbu uránu nechcú. Ďakujeme všetkým aktivistom, poslancom a ochranárom, ktorí sa za nás postavili. V roku 2014 bola prijatá novela zákona, ktorá podmienuje ťažbu radioaktívnych nerastov súhlasným referendum občanov dotknutých obcí. Ďakujeme politikom, je to krok vpred, ale vyvoláva mnohé sporné otázky, na ktoré ľudia poukazujú. My, občania, sme chceli úplný zákaz ťažby radioaktívnych nerastov bez podmienky lokálneho referenda, ktoré je v prípade nesúhlasu občanov nutné opakovať každé štyri roky, ak o to ťažobná spoločnosť požiada. Navyše referendum vôbec nerieši spracovanie uránu. Situácia je dnes lepšia ako v roku 2012, ale nepovažujeme hrozbu za zažehnanú, čo potvrdzuje aj fakt, že banská spoločnosť naďalej usiluje o prieskum mieste uránového ložiska. Prišli sme dnes zdôrazniť, aká dôležitá je pre nás táto problematika, povedať, že nechceme, aby sa u nás ale kdekoľvek na Slovensku ťažili radioaktívne nerasty a požiadať za Košičanov o pomoc. Pár bodov, ktoré by podľa nás bolo možné urobiť. Postupte prosím petíciu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý by situáciu naďalej sledoval. Nech je rešpektovaná vôľa občanov. Príkladom nerešpektovania je aj spomínané memorandum. Radi by sme požiadali europoslancov, aby apelovali na ministerstvo hospodárstva, aby memorandum zrušilo a vyjadrilo tak svoj súhlas s mienkou obyvateľov. Banské úrady majú u nás de facto vyššiu právomoc ako občanmi volené samozprávy, čo podľa nás nie je v súlade s demokratickými princípmi Európskej únie. Samozprávy mesta aj kraja Košice rozhodli o zahrnutí zákazu ťažby do svojho územného plánu, ale táto snaha bola zablokovaná odborným banským úradom. Žiadame preto europoslancov, aby apelovali na ministerstvo hospodárstva, nech štátne úrady výjdu samozprávam v ústrety. Ideálne by bolo, keby právomoci samospráv sa posilnili legislatívne. To by pomohlo nielen Košiciam, ale aj mnohým iným oblastiam na Slovensku. V týchto dňoch sa rozhoduje na Ministerstve životného prostredia o schválení nového prieskumného územia. Samosprávy k tomu neboli prizvané. Prosíme, apelujte na Ministerstvo životného prostredia, aby už neschválilo žiadne ďalšie prieskumné územie v mieste uranového ložiska v okolí Jahodnej. Žiadame ďalej, aby petícia bola postúpená výboru Európskej únie pre životné prostredie, nech problematiku starostlivo sleduje. Ak by hrozila ťažba v oblasti uranového ložiska, prosíme, aby sa k tomu vyjadrili nestranní ekologickí odborníci. Nech je nimi posúdená aj prípadná záverečná správa EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme vám za nás, občanov Košic, aj za všetky ďalšie generácie. Ako sa my dnes zachováme k Matke Zemi, tak sa raz ona zachová k nám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne aj ja. Teraz by som si prosiť pána Jose Rizo Martina z DG Environment o stanovisko, prosím. You, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj predkladateľom petície za to, že nám poskytli tieto informácie. Avšak chcel by som zdôrazniť, že vzhľadom na tieto nové informácie komisia si nemyslí, že došlo k nejakému porušeniu európskej legislatívy. E, tieto, e, súvisí s týmito aktivitami. Je tu viacero vecí, ktoré táto petícia by sa mala riešiť na národnej úrovni e, vlády, vlád, ktoré musia rozhodnúť o pokračovaní banských činností alebo riadení od, spracovania odpadu. Chcel by som tiež dodať, že je tu veľa prvkov legislatívy, ktoré sa týkajú ťažobných činností. A komisia myslí, že správna implementácia tejto legislatívy umožňuje eh, mať udržateľný rozvoj banských činností v rámci Európskej únie. Toto je stanovisko Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja utváram e, dialog. Prosím, kto sa chce prihlásiť. Ah. Ja sa ospravedlňujem, ja vás nepoznám, ale mám také obavy, že nie ste poslankyňa. Poslanci majú právo diskutovať. Peter? Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je to trošku inak, eh, ako si môžu tí kompetentní predstaviť, aké sú tu teda opatrenia, akého druhu, ktoré majú vplyv na životné prostredie a naháňajú strach občanom. Problém možno je trošku uh, taký iného druhu. Keď sa začalo s týmto projektom, komisia to povedala správne. Existujú európsky, európska legislatíva, ktorá je zodpovedná za to, aby sme dávali pozor, aby sa európske zákony správne dodržiavali. Keď sa, niečo za, keď sa ale nič nezačalo, nemôžeme použiť žiadny zákon. Takže je to trošku tak naopak, alebo opačne. Moja otázka teda je, ako reálny je tento projekt? E, pretože keď sa nič nezačne, tak potom je to tak ako keby do kruhu. Petícia uh, som chcel povedať, aby sa najskôr zatvorila, ale potom treba až zistiť, čo sa vlastne deje, čo sa stane. Takže je to iba nejaký úmysel, že niekto chce niečo robiť, nič sa neskonkretizovalo potom sa robí štúdia realizovateľnosti a tak ďalej. Čiže otázka je, v akom štádiu sa teraz nachádzame? Aby teda kolegom bolo jasné, ako sa majú ďalej rozhodnúť. Vlastne dávam vám právo na <laughs> záverečné slovo a na odpoveď na reakciu na túto otázku tiež, prosím. Nachádzame sa v takom štádiu, e, že e, spoločnosť Ludovika Energy dokončila prieskum a môže teraz e, podať záverečnú správu EA o dopade na životné prostredie a môže požiadať o ťažbu, o dobývacie územie. Zároveň však požiadala o nové prieskumné územie v mieste uranového ložiska, tentokrát na mm, vzácné zeminy, e, čo podľa nás sú tiež radioaktívne nerasty, keďže sa nachádzajú v mieste e, uranového ložiska. Mm. My sme chceli požiadať o pomoc, pretože samotné memorandum považujeme za mm, porušenie našej vôle, vôle občanov, ktorí prejavili svoju vôľu mm, v podstate takmer 100% odporom E, proti možnej ťažbe a chceli sme apel, aby e, e, Európsky parlament alebo poslanci apelovali na našu vládu, aby pokiaľ možno zrušili toto memorandum a aby tieto ďalšie aktivity boli zastavené, keďže občania ťažbu nechcú my nechceme čakať, až sa ťažba začne, lebo keby sme potom podali nejakú petíciu a čakali ďalšie tri roky, než táto petícia bude prejednávaná, tak by sme sa, myslím, že už dočkali len toho, že už by to tam bolo vyťažené. Takže keď e, sme tam požadovali napríklad aj to stanovisko nestranných e, odborníkov na možnú záverečnú správu EIA, E, ktorú, ktorá bude o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tak si myslím, že je akurát ten správny čas, kedy sa na tú správu čaká a v podstate tá petícia by nemusela byť uzavretá, ale mohla by byť v stave e, ďalšieho konania niekde na príslušných výboroch. To je náš. Ďakujem pekne. Navrhujem nasledovné riešenie. Vzhľadom k tomu, že nič konkrétne, žiadny konkrétny krok sa neuskutočnil v Slovenskej republike v tejto oblasti, tak pravdepodobne nemá zmysel nechať otvorenú petíciu, takže navrhujem to zatvoriť. Ale navrhujem e, výsť v ústretí vašim dvom požiadavkám, to znamená, napíšeme list Európskej komisii, upozorňujeme ich na túto skutočnosť a požiadame ich, aby sledovali podrobne ďalší vývoj tejto oblasti a napíšeme list vláde Slovenskej republiky takisto v intenciách, ako ste povedali, kde e, taktiež naznačujeme, že budeme sledovať ďalší vývoj tejto oblasti. Pričom chcem zdôrazniť, že vaše právo je, ak sa niečo čokoľvek mení, okamžite môže, môžete e, napísať ďalšiu petíciu, obrátiť sa znova na petičný výbor. Môže byť takéto riešenie? Ďakujem pekne. E, posledným dnešným bodom je petícia 150, 145 e, z roku 2012 e, pána Heino Kristoffersona o aktivitách v vo východnej časti Fínska. Mám takú informáciu, že pán peticionár nie je tu prítomný. Ja by som si dovolil požiadať o stanovisko znova e, zástupcu Európskej komisie pána Jose Rizo Martina z DG Environment. Prosím. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia vyjadrila svoje stanovisko k tejto petícii. Boli sme veľmi aktívni, pokiaľ o implementáciu európskeho práva v súvislosti s banskými činnosťami e, vo Fínsku, hlavne v tejto oblasti e, vzhľadom na transpozíciu, e, transponovanie legislatívy vo Fínsku. Máme tu už právny postup, ktorý bol uzavretý, keď fínska vláda prijala primerané opatrenia. To isté platí aj pokiaľ ide o formálne e, vyšetrovanie súladu e, s dodržiavaním všetkých pravidiel e, v Banskej oblasti. A, a je tu aj ďalšia petícia parlamentu k v súvislosti s nehodami v tejto oblasti Talgebar. Komisia teda otvorila vyšetrovanie a nič Eh, sa nám dostalo naspäť, eh, na základe čoho by sme mohli byť toho názoru, že sú tu nejaké právne problémy v súvislosti so zlou implementáciou európskej legislatívy. Európska legislatíva bola dodržaná, čiže je tu udržateľný rozvoj banských činností a mm, toto je naše stanovisko. Ďakujem. Takže it seems, uh... Čiže zdá sa, že tu máme možnosť uzatvoriť túto petíciu ešte dnes, ale máme tu pani Kilonen z Fínska. Žiaľ, mám iba pasívne tlmočenie pre vás, tak, že vás poprosím, máte slovo. Ďakujem, je tu takáto sťažnosť opakovane e, fínske orgány, ktoré e, majú na starosť e, dohľad a monitorovanie oblasti Talivára bane. Sú tu problémy aj na východe a severe Fínska, kde prebieha ťažba už dlho v Talivára banská činnosť znečistila eh, jazera, ktoré sú blízko tejto oblasti Talivara. Voda z tohto jazera je úplne nepoužívateľná, nepoužiteľná, nedá sa použiť ani v, sauna, v saunách. A obyvatelia sa sťažuje. Ja pochádzam presne z tohto regiónu. Spoločnosť verejne vyhlásila, že nemôže dodržať podmienky stanovené v, v povolení vydané, vydaným ministerstvom životného prostredia a snaží sa zlepšiť túto situáciu, ale nepodarilo sa to nie sú tu sú tu teda žiadne eh, eh, opatrenia, ktoré by smerovali zlepšeniu situácie. Čiže došlo k porušeniu povinností, ktoré má Fínsko voči, uh, z pohľadu z európskej legislatívy. environmentálne problémy, ako je napríklad znečistenie vzduchu, zeme a vodných plôch. Okrem toho sú tu ťažobné činnosti, ktoré môžu vážne ohroziť a narušiť uh, životné prostredie v severnom Fínsku, čo je zásadné pre uh, eh, laponskú kultúru. orgány, ktoré sú poverené vydávaním týchto environmentálnych povoleniek, nikdy nevyhodnotili dôsledky a dopady e, banskej činnosti na práva e, domorodých obyvateľov e, preto, aby sa ich kultúra udržala a prežila. Je tu charta 3 Taktiež je tu teda právo na lov, na rybolov a tak ďalej. Sú to možno aj problémy v súvislosti s národnou legislatívou, v banskej činnosti, týka sa to aj legislatívy e, životného prostredia, hospodárskej činnosti, e, kde sa hovorí o vážnom poškodení prostredia, ale nie je to jasne definované právne, čiže tie právne výrazy nie sú dostatočne presné. A tieto agentúry, ktoré sú činné v banskej činnosti, si môžu slobodne vysvetľovať ich význam. Žiadna činnosť tu nebola identifikovaná, ktorá by vážne poškodzovala životné prostredie. Ja mám vážne obavy v súvislosti s týmto porušovaním práv domorodých obyvateľov, pokiaľ ide o ich e, prirodzené prostredie a žiadam, aby prebehlo vyšetrovanie tohto porušovania. Tiež uh, uh, upozorňujem na to, že Talivára má napríklad povolenie preto, aby e, mohla e, vylievať odpad do najväčšej vodnej plochy v tejto oblasti Olejarského jazera. To je voda, ktorá je spojená so všetkými vodnými plochami v tomto regióne. To nie je možné, aby tu v Európskom parlamente sme ignorovali takéto činnosti, e, ktoré ohrozujú životné prostredie občanov a nehovorím, hovoríme o severnom e, Fínsku a budúcnosti domorodých obyvateľov. E, vodné plochy e, si vyžadujú starostlivosť. hoci sú tu teda e, dôležité aspekty spojené s manskou činnosťou, e, škoda sa už potom nedá napraviť. Škoda na prírode. Ďakujem. Thank you very much, Peter Jar. Ďakujem pekne. Ja, eh, ja hat ja... Áno, pán predseda povedal, že sme mohli možno uzavrieť túto petíciu, ale chcel by som sa poďakovať ešte fínskej kolegyni za tie otázky, eh, ktoré tu boli uvedené a ktoré boli e, zapísané do protokolu a ktoré hovoria za to, aby sme zatiaľ nechali túto petíciu otvorenú. E, myslím si, že pán predseda e, to vidí podobne. Pán predseda si sa navrhol, aby sme to uzavreli, ale objavili sa tu ďalšie veci, ktoré treba ešte doriešiť, zodpovedať, treba dostať odpoveď a potom môžeme uzavrieť túto záležitosť. Mali by sme dosť odpovedať možno nielen od komisie, ale mali by sme sa obratí aj na fínske úrady. Takže navrhujem, aby sme to nechali otvorené a aby sme počkali na nové informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, akceptujem vaše stanovisko, Peter. Necháme e, túto petíciu otvorenú požiadame listom fínske orgány, aby sa k tomu vyjadrili a potom e, budeme sledovať ďalší vývoj. Je to priateľné pre všetkých? Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže, ak sa nemýlim, skončili sme na dnes. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť, vašu diskusiu. Prajem vám príjemný večer a pokračujeme zajtra o 9. ráno, ak sa nemýlim. Pekný večer.